Začneme teda s vysvetľovaním hlasovania. Najskôr správa Gebhardt. Vykonávanie smernice o službách. Takže napriek hluku má slovo pán Mastela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Cieľom tejto smernice, ktorá vstúpila do platnosti v decembri 2006, je otvoriť eh, trh eh, pre poskytovateľov služieb na území EÚ a pritom majú byť odstránené všetky prekažky a diskriminačné opatrenia. Európsky parlament vždy zdôrazňoval, že takáto eh, smernica nemôže byť zámienkou pre dereguláciu odvetvia služieb a teda nemôžu byť porušované práva pracovníkov. E, hovorí sa tu o krajine určenia. Ja som hlasovala za túto správu, pretože tento systém aspoň e, poukazuje na nedostatky, na meškanie a e, taktiež kontroverzné body pri implementácii, ale viac k tomu nepoviem, pretože naozaj sa ťažko hovorí v tomto hľúku úplne s vami súhlasím. Pán poslanec Mastela, lutujem. Pán Bielan. Ďakujem bardzo. Rozvoj Európy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rozvoj európskeho trhu so službami to je veľmi e, dôležité pre e, rast v našej e, krajine a preto je dôležité, aby parlament e, monitoroval implementáciu tejto smernice o službách. E, najvyšším cieľom bolo e, uľahčiť poskytovanie služieb napriek, naprieč celou EÚ. A teraz je teda prekvapujúce, že niektoré členské krajiny bránia umelo takémuto poskytovaniu služieb v EÚ ale pritom 80 nových pracovných miest vzniká práve v odvetví služieb a preto si myslím, že dobre fungovanie tejto smernice je naozaj kľúčové pre naše hospodárstvo. Vítam teda informácie o e, konkrétnych e, výsledkoch v spojení s touto smernicou. Ďakujem pekne. Pán Morganti. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, ja som hlasoval proti smernici a proti jej implementácii predovšetkým. Je to smernica Bolkenstein. E, mala byť posilnená konkurencia v Európe, mali byť podporené malé a stredné podniky, ale naozaj sný cieľ smernice je e, e, vlastne narušenie práv malých a stredných podnikov. Máme e, prípady v Taliansku, pretože sú tu e, naozaj veľké snahy dopracovať sa na e, čelo systému ktorý nás okráda. E, to svedčí o Európe byrokratov, o veľkých nadnárodných koncernoch, ktoré sa chcú usadiť v Taliansku a s tým nemôžeme súhlasiť a ja budem vždy e, obhajovať malé a stredné podniky, pretože my chceme, aby naše tradície boli rešpektované, aby naďalej e, mohli pôsobiť naše vynikajúce podniky. Pán Kozlík teraz. vážený pán prezident ctený parlament platná smernica o službách od všetkých krajín európskej únie vyžaduje odstránenie byrokratických prekážok a uľahčenie života podnikateľom. uvádzanie smernice do praxe však viazne

Ďakujem, teraz pán Balčitis. Ačiū, gerbiamas, eh, pirmininkė. Manau, kad paslaugų direktyva. Ďakujem, pani predsednička smernica o službách a eh, jej hodnotenie nám dáva možnosť eh, zistiť, či prispieva k tomu, aby sa sektor služieb v členských štátoch ďalej rozvíjal. Je veľmi dôležité, aby vo všetkých eh, etapách uvádzania do praxe služby, eh, ktoré sú dôležité pre verejnosť, boli poskytované tak, aby e, boli e, v súlade s vlastnými právnymi e, zásadami. Je samozrejme veľmi dôležité zriadiť tieto jednotné kontaktné miesta v jednotlivých členských štátoch a samozrejme dať k dispozícii aj príslušné finančné prostriedky, aby bol poskytnutý prístup k informáciám. Grazie, la parola all'onorevole. Ďakujem. Pán Hanan ako ďalší. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bolo tu nepochopenie, odkedy vznikla Európska únia, pokiaľ ide o naše chápanie spoločného trhu s tovarmi a službami. Keď moji voliči hlasovali za členstvo v Európskom e, priestore, tak e, si mysleli, e, že ide o vzájemné uznávanie produktov, teda že keď môžete predávať minerálku vo Veľkej Británii, tak to platí aj pre Nemecko, Taliansko, Francúzsko a naopak. V praxi sa však stretli s tým, že ide o normalizáciu, teda že minerálna voda musí obsahovať tieto a tieto minerály, iné sú naopak zakázané, objem musí byť menší než nesmie byť menší než X, nesmie byť vyšší než Y a tak ďalej. Takže často dochádza ku kriminalizácii výrobkov v krajine pôvodu. Takže nemáme naopak väčší výber pre spotrebiteľov, ale menší, čo často využívajú e, výrobcovia, ktorí sú dominantní v Európskej únii. E, títo skrátka vnímajú legislatívu e, ako konkurenčnú výhodu a práve preto naše spoločné HDP klesá a preto moja e, krajina skladka e, nespokojná s touto situáciou. Grazie, la parola all'onorevole Kamal. Pán Kamal ako ďalší. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja si spomínam, keď smernica o službách poprvýkrát bola v parlamente, bolo to v minulom funkčnom období a ja si pamätám, aké kontroverzné boli tie mnohé prvky a ja si spomínam ako spravodajca pre obchod so službami. Ja som tedy hovoril o liberalizácii rôznych služieb, finančných, zdravotníckých, vzdelávacích a tak ďalej aby spotrebitelia mali lepší výber a lepšie služby, aby sa nemuseli spoliehať na nejaké staré monopóly, e, k si pamätám, akú, akú kontroverznosť to spôsobilo, potom služby vo všeobecnom ekonomickom záujme, keď sme ich definovali. Toto umožňuje e, výber v supermarketoch a tak ďalej, e, teda, že toto neplatí v prípade vzdelávania, v prípade zdravotníctva, v prípade vody a tak ďalej. A skladka niektoré veci sú poskytované iba štátnymi podnikmi a často to nie je slušne financované, teda tá kvalita trpí. Takže prosím, prejdime k väčšej miere liberalizácie v EÚ aj celosvetovo. Ďakujem. Grazie, passiamo ora alle dichiarazioni di voto sulla relazione Kanchan. Ďakujem pekne, teraz postupujeme k správe Kančan, správa, práva cestujúcich o auto, v autobusovej a autokarovej doprave. Ako prvý pán Majser. che però sì prego ja, Dank, Frau Ďakujem, pani predsednička. Rada by som zdôvodnila, prečo sa ALDE mm, zdržala pri tejto smernici. Je to následovná, áno, je dobré, že máme rozhodnutie, je dobré, že chceme chrániť ľudí s postihnutím ale eh, je tomu tak eh, len eh, pri dlhších vzdialenostiach. Mnohé veci, ktoré sú tam upravené, nie sú hodné európskej smernice. Táto smernica platí len od 250 kilometrov, čiže mnohé krajiny z nej úplne vypadnú. Cyprus, Malta, Luxembursko, im sa neprisúdia vlastne žiadne práva, rovnako tak ako štáty, ktoré nemajú linky autobusové nad 250 kilometrov. Myslím si, eh, že eh, základnou požiadavkou pre Európu je eh, mať slobodu pohybu mm, a práve tí pasažieri cestujúci z chudobnejších pomerov budú postihnutí, pretože niektoré členské štáty žiadne takéto práva nebudú garantovať. Takže preto sme sa zdržali. Samozrejme, smernica má aj pozitívne aspekty, ale aj veľa negatívnych a preto sme sa zdržali. Ďakujem. Pán Mastela. Pani predsednička, návrh nariadenia z roku 2008 sa zameriava na to, aby vznikli nové pravidlá a aby boli zabezpečené nové práva pre e, cestujúcich v autobusoch a autokároch, tak aby sa práva vyrovnali e, s právami e, ostatných cestujúcich v iných druhoch dopravy a v jednotlivých členských štátoch. Bolo potrebné dlhorokovať s radou vrátanie zmierovacieho konania, aby sa nám podarilo dosiahnuť tohto tento konečný text, ktorý môžeme chápať ako uspokojivý a dobre vyvážený kompromis pretože na jednej strane zaručuje práva cestujúcich a pritom neukladá príliš veľké bremena na plecia podnikov, ktoré pôsobia v tomto odvetvi. Sú to často malé a stredné podniky. Takže je to úspech pre Európsky parlament boli prijaté mnohé naše požiadavky, napríklad e, rozsah pôsobnosti práva pasažierov závisiace od vzdialenosti, výnimky, otázky meškania a otázky kompenzácie e, cestujúcich v takýchto situáciách. Slovo má pani, pán Milána. Ďakujem pani predsednička. Ide o novú etapu práv. Tieto práva je treba primerane e, rozširovať. Ide rozšíriť e, najmä teda tú vzdialenosť 250 kilometrov a tiež práva najslabších občanov a občanov s postihnutím je treba e, vyriešiť. Hovorí sa tu o homogénnych pravidlách ale z rozsahu sú vylúčené e, kratšie trasy, preprava na kratšie vzdialenosti a to práve občania potrebujú e, veľmi často je potrebné e, zabezpečiť, aby orgány dohliadali na transponovanie tohto textu. Áno, e, je to úspech pre parlament a musíme to takto prezentovať aj našim občanom. Každopádne kompromis vždy zostáva kompromisom. E, v tomto prípade je to kompromis smerom nadol proti tomu, čo si prijal Európsky parlament. Musíme správne chápať potreby našich občanov. Na druhej strane Rada dáva, kladie veľký dôraz na záujmy eh, skupín. Pán Učas? Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som zagratulovať pánovi eh, Kančanovi za prácu, ktorú vykonal. A pán Mastela, nesúhlasím s tým, čo ste povedali mm, spomínalo sa, že je to naozaj veľký výdobytok, že máme túto správu. Občania sú však chránení len vtedy, ak cestujú na vzdialenosť dlhšiu než 250 kilometrov. Avšak kde zostala ochrana všetkých občanov EÚ? Už kolegyňa Gezine Meissner to spomínala. Mm, už je tomu tak, že celé štáty ako e, Cyprus, Malta sú úplne vyňaté z rozsahu pôsobnosti a preto e, sa naša politická skupina zdržala. Nehlasovali sme proti, pretože určité veci sú tu upravené dobre aj v súvislosti s občanmi s postihnutím a s obmedzenou mobilitou ale z uvedených dôvodov sme sa zdržali a požadujem, aby sme sa touto témou čo možno najskôr ďalej zaoberali. Ďakujem. Pán Tako. Takoa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem povedať, že je dôležité, dodržiavať práva občanov, ale keď hovoríme o právach, musíme si uvedomiť aj určité povinnosti, ktoré s tým súvisia. Povinnosti, pardon, práva bez povinnosti neexistujú. A keď som e, ja študoval tento návrh na ochranu práv cestujúcich v autobusovej tokarovej doprave. Vnímal som to pozitívne, ale pozrieme sa na Európu. Je tu naozaj obrovský rozdiel medzi tými krajinami. Vo Fínsku malé rodinné podniky. Takže vystáva otázka, či máme ešte navyšovať bremeno a náklady pre tieto malé podniky. Samozrejme, že je tu flexibilita v mnohých otázkach bolo zohľadnených mnoho aspektov, mnoho zúčastnených. Pridanou hodnotou podľa mňa je ochrana tých ľudí, ktorí majú obmedzenú mobilitu a je naozaj dobré, že boli e, osobitne zohľadnení a že podmienky pre cestovanie pre túto skupinu občanov boli vylepšené. Ale je to trošku kontroverzné, pretože keď sa hovorí o právach, je potrebné hovoriť aj o povinnostiach, je potrebné zabezpečiť, aby náklady sa nevymkli spod kontroly pre malé a stredné podniky. Slovo má pani Arkin. Ďakujem pekne, ja som hlasovala za toto nariadenie hoci mám pocit, že nie je postačujúce, ale je to určité východisko a v parlamente a v EÚ niekedy začíname maličkými kročikmi a toto je presne toho príklad. Niektoré členské štáty žiaľ nespadajú po toto nariadenie a bohužiaľ toto nariadenie sa týka iba e, dlhších tras ako 250 kilometrov. Mne by sa bolo páčilo, keby bola prešla línia ALDE, teda práva pasažierov pre všetkých, aj prekračuje vzdialenosti. Teší ma, však, teší ma však, že niektoré z tých základných práv sa týkajú aj tých, ktorí cestujú na kratšiu vzdialenosť a že sa týkajú hlavne ľudí s nejakou zníženou mobilitou alebo s postihnutím. Tieto práva, e, tam patrí napríklad nediskriminačný prístup k preprave a potom potom aj e, vzdelávanie e, zamestnancov autobusovej a tokarovej doprave Malé podniky potrebujú určitý čas na to, aby mohli splniť tieto podmienky. Je tu tých 10 rokov a ja by som chcela poprosiť o členské štáty, aby čo možno najskôr e, zabezpečili dodržiavanie tohto nariadenia. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Gallagher. Pán Gallagher ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja podporujem práva pasažierov, ochranu práv hlavne postihnutých osôb ale neteší ma ten kompromis, ktorý sa dosiahol. Bol by som skôr za to, keby tých 250 kilometrov nebolo uplatňovaných, pretože to by umožnilo e, napríklad Írsku vyňatie určitých vidieckých e, oblastí, Donegal, Galway a tak ďalej. Toto sú oblasti, ktoré um, sú mimo týchto 250 kilometrov, kompenzácie, náhrady škôd a tak e, ďalej a toto je neprimerané pre eh, tých, ktorí eh, pôsobia vo vidieckých oblastiach potom e, rôzne e, povinnosti poistenia. Toto môže spôsobiť odchod mnohých prevádzkovateľov e, a toto zniží výber pre cestujúcich. To sú rozhodnutia, ktoré boli dnes prijaté, musíme ich akceptovať a dúfam, že tá lehota na výnimky bude príležitosťou pre tie firmy, ktoré pôsobia na tých 250 kilometrov pripraviť sa. Ja som sa žiaľ musel z uvedených dôvodov zdržať v hlasovaní.

Grazie. La parola all'onorevole Mikolás. Pán Mikolášik, ako ďalšie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorá je v Európskej únii frekventovane využívaná, si vyžadujú jasnú právnu úpravu, podobne ako je tomu v prípadoch leteckej vlakovej a lodnej dopravy. konečne text prekladaného nariadenia považujem za uspokojivý kompromis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

Pani predsednička, hlasoval som e, za, pretože je to jednoznačne zlepšenie momentálnej situácie. Podarilo sa nám dopracovať sa k vyváženému riešeniu, e, ktoré chráni e, práva cestujúcich a neohrozuje existenciu malých a stredných podnikov. Máme tu tých 250 kilometrov cestujúci majú nárok na náhradu škody v prípade zrušenia, v prípade e, toho, že sa pre nich nenájde miesto a v prípade omeškaní e, dlhších než dve hodiny. Ehm, čo sa týka výšky mm, odškodného, eh, zdá sa, eh, že riešenie, ktoré sme prijali, bolo dobré, aby to odškodné nebolo ehm, nadmieru vysoké. A čo sa týka 250 eh, kilometrovej vzdialenosti, ehm, nie je zakázané prijať takéto niečo a následne sa pozrieť, čo by sme mohli prípadne zlepšiť. Ďakujem. Pán ako ďalší. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som e, zagratulovať pánovi spravodajcovi. Dokument, ktorý bol dnes prijatý, predstavuje dobrý kompromis. Práva cestujúcich sú chránené. A to takým spôsobom, ktorý neohrozuje e, fungovanie malých a stredne veľkých podnikov cestovné podmienky e, pre osoby e, s obmedzenou pohyblivosťou alebo s postihnutím sú e, lepšie. A všetko toto povedie k zlepšeniu celkovej situácie. Grazie, la parola all'onorevole Antoniozzi. Ďakujem, slovo má pán Antoniotti. Ďakujem, pani predsednička. Gratulujem kolegovi Kančanovi za e, Gratulujem mu teda e, aj k dobrému výsledku, ktorý sa mu podarilo docieliť v rámci zmierovacieho konania s radou. E, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, ako aj zaradenia 12 základných práv do textu, predstavuje významný krok vpred v ochrane práv cestujúcich práva osôb s obmedzenou pohyblivosťou boli patrične zohľadnené, pokiaľ ide o nediskriminačný prístup k doprave, nárok mm, v prípade vzniku škôd na e, invalidnom vozíku, potom tiež e, školenia personálu v týchto dopravných prostriedkoch a, a poskytovanie informácií osobám s postihnutím. Práva cestujúcich sa e, na jednej strane takto e, posilňujú, na druhej strane to nie je prílišná záťaž pre e, malé a stredné podniky, pre ktoré by to mohlo byť príliš veľkým bremenom. Ďakujem. Pani Doc, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ja uznávam, že je to mnoho pozitívnych aspektov v tejto správe a podporujem práva tých, ktorí sú postihnutí na prístup k doprave a k náhrade škody. Napriek tomu si však myslím, že takéto programy by mali fungovať na národnej úrovni, mali by ich uplatňovať národné vlády. Či si myslím, že tá finančná záťaž súvisia s týmto návrhom e, bude mať prohibitívny charakter pre mnohých poskytovateľov dopravných služieb. A mnohé firmy pôsobiace v tomto sektore sú súkromné, relatívne malé a sú pod obrovským finančným tlakom vzhľadom na obrovský náraz cien pohodných eh, hmôt za ostatných 10 či 12 mesiacov. Mnohé eh, firmy by eh, preto boli vystavené veľkému riziku. Poprvé, buď by museli zvýšiť náklady, alebo po druhé museli by znižiť počet poskytovaných trás No a často ide o, o také podniky, ktoré poskytujú služby ľuďom s postihnutím. Ďakujem. Grazie, La parola all'onorevole Fidanza. Pán Fidanza ako ďalší. Un lungo percorso, e questo che ci ha portato. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bola to naozaj dlhá cesta, ktorá nás priviedla k hlasovaniu o tejto správe dnes. Ja sa chcem prijať, pridať Eh, slovám chvály na adresu správodajcu. Naozaj odviedol vynikajúcu prácu. Všetky dopravné prostriedky teraz majú predpisy na ochranu práv cestujúcich a podľa mňa by bolo dobre, keby sme mali jednotný text, ktorý by zjednotil všetky existujúce platné pravidlá. Rozsah pôsobnosti je veľmi rozumný. Takmer všetky európske krajiny s výnimkou dvoch sú obsahom Mnohé články, mnohé práva sú povinné aj pre vzdialenosti nižšie ako 250 km. Dnes do poludnia v rozprave niektorí kolegovia vystúpili eh, v tom zmysle, ktorý bol teraz vďaka Bohu vyvrátený. Tvrdia, že nie je tu veľký pokrok pre postihnutých, ale práve naopak tento kompromis je veľkou výhodou pre postihnutých a musíme, pre postihnutých a musíme byť naň pyšní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte než e, teraz dám slovo pani Ovír, rada by som zdôraznila ešte jednu vec, aby ste sa mohli vyjadriť v vysvetlení hlasovania. Musíte to požiadať písomne vopred. A teraz má slovo pani Ovír. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prepačte, že som sa nestihla na čas zaregistrovať. Ja som hlasovala proti tejto správe. A to z toho dôvodu, že tu nejde o rovnaký prístup ku všetkým pasažierom, ku všetkým cestujúcim. Tento dokument nepokrýva malé členské štáty. V prípade malých štátov tento právny akt je uplatniteľný iba čiastočne. Cestujúci v cestnej doprave, v autobusovej doprave väčšinou ide o mladých ľudí, ľudí, ktorí nie sú mimoriadne zámožní a preto neschvalujem túto správu. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšej správe. Ide o správu Kelenen a výkonové emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidla. Pán Gric ako prvý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 z 203 gramov na 140 gramov úroveň emisí v prípade týchto vozidiel a to je veľmi dôležité z hľadiska nákladov, ktoré budú znášať užívateľia, pretože to e, opäť zvýši cenu týchto vozidiel. Kto užíva takéto vozidla? Malé podniky, malé a stredné podniky. A e, my sme hovorili o tom, ako im chceme pomôcť a musíme preto odstrániť akékoľvek prekážky, ktoré im stoja v ceste. Dúfam, že cena takýchto vozidiel a ich e, využívania nebude ďalšou prekážkou pre tieto malé a stredné podniky. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Kolega Jar. Äh, Pani predsedníčka, Európsky parlament svoj ambiciózny dlhodobý cieľ äh, presadil a teda do roku 2020 äh, emisie CO2 budú obmedzené na maximálne 57 gramov. Takýto realistický taký, eh, takáto realistická hodnota môže byť dosiahnutá len prostredníctvom inovácií. Eh, vozidla eh, zostanú čisté, avšak zostanú zaplatiteľné. To bolo našim cieľom, pretože by nepomohlo, ak by nové vozidlá boli enormne drahé a tým pádom by naše cesty naďalej znečisťovali staré vozidla. Takže teším sa, že tento návrh bol predmetom hlasovania, že bol prijatý takou veľkou väčšinou zmenil. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Ford. Ďakujem pekne, pán Ford. Pani Ford. Ďakujem pekne, práve sme hlasovali o tejto správe. A tak ako iná legislatíva, aj toto je zdlhavý názov, ktorý sa dá ľahko preložiť. Sú to miniveny a e, ide o e, to, aké e, majú spalovanie paliva. A pre e, užívateľov ktorí používajú takéto vozidlá, cena paliva je veľmi rozhodujúca, chcú účinné vozidla a vždy podľa toho aj rozhodovali pri kúpe. Čo sa týka výroby, e, v mojom volebnom okresku, kde je e, fabrika General Motors, tak e, inovácie jednoducho vyplývajú z toho, aká je úroveň výroby to ešte, to, že stanovujeme štandardy, neznamená, že budú aj dosiahnuté. Ja myslím, že to všetko závisí od inovácií a e, to ide ruka e, ruke s dopytom a s e, vylepšeniami zo strany výrobcov. Nezávisí to iba od európskej legislatívy. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne. Ja som tu nebol počas rozpravy, žiaľ bol som v, na inej schôdzi zadržaný, ale ja som rád, že môžem teraz povedať pár slov. Stratégia 2020, my sme zdôrazňovali uh, nižšiu spotrebu energii, ale eh, my potrebujeme hlavne energetickú účinnosť a eh, potrebujeme sa sústrediť na súkromné a na užitkové vozidla. Tie užitkové sa používajú každý deň na kratšie e, vzdialenosti, ale e, keď budeme takto pokručovať, tak nedosiahneme ciele z EU 2020, pretože sú s tým spojené e, veľké náklady, aj keď treba vidieť aj dlhodobé prínosy, pokiaľ ide o spotrebu, zníženú spotrebu a dopad na a životné prostredie. Grazie. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sulla raccomandazione. Teraz ďalšia správa. Pán Lene, posilnená spolupráca v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov. Pán Mastela má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička Rada nám e, predložila návrh rozhodnutia, ktorým sa umožňuje posilnená spolupráca v oblasti ochrany patentov. Taliansko, Španielsko sa viackrát vyslovili proti plánovanému systému E, ide o trojjazyčný systém a v konečnom dôsledku je diskriminačný. Ide tu o zjavné porušenie zásady e, rovnosti všetkých oficiálnych jazykov EÚ. Napriek mnohým rozhovorom doteraz nebolo e, možné jednomyselne schváliť toto nariadenie na rade ale myslím, že by bolo dobré počkať na e, rozsudok Európskeho súdneho dvora, čo skoro. To podľa mňa vyrieši niektoré technické aspekty tohto jednotného patentu a treba mm, vyvodiť aj závery z tohto e, rozsudku. Ja som preto hlasoval proti. Ďakujem pekne. Ďalší poslanec. parlamente hovoríme o spolupráci v oblasti patentov. E, myslím, že nestačí tu sedieť a usmievať sa, pretože niektorí politici vlastne možno idú proti vnútornému trhu kvôli tomu jazykovému režimu. Je to absurdné. Dnes ešte stále nemáme e, vnútorný trh. E, navrhovaný systém to bude e, teda európsky patent stojí 10 krát viac ako národný patent. Predstavuje to o 250 miliónov eur viac. Preto v rámci posilnenej spolupráce treba e, povedať, že to bude brzdiť niektoré krajiny a ja myslím, že by sme sa mali posunúť vpred. Ďakujem pekne, pán Bielan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovoríme o otázke jednotnej ochrany, o ochrane jednotných jednotného patentu, ale mm, trvá to e, veľa času a vyžaduje si to veľa práce a je to e, skoro mm, bezvýznamná registrácia pre európske podniky. Potrebujeme e, vlastne modernú ekonomiku, potrebujeme dostatočný výskum. Nemôžeme jednoducho odkladať toto rozhodnutie. Musíme zadefinovať jednotný trh, pokiaľ ide o ochranu patentov a musíme taktiež pamätať na isté e, kontroverzné body, napríklad jazykový režim, režim musíme bojovať e, proti diskriminácii menších e, a chudobnejších členských krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Polóne má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naše podniky musia čeliť celosvetovej konkurencii a tá zmena jazykového režimu chce znížiť e, cenu prekladov. Aspoň takto navrhuje komisia, aby sme naozaj mohli byť konkurencieschopní napríklad e, z oči voči azijským ťahom, e, trhom. Pardon. Neviem, či by nebolo lepšie mať jeden jediný jazyk pre tieto patenty, aby sme naozaj boli konkurencieschopní. schopní vo svete. E, sú tu teraz dva právne e, jazyky, ktoré majú aj svoje e, normy. Ja myslím, že by bolo lepšie pristúpiť k harmonizácii a posilnená spolupráca. To ide proti samotnému duchu EÚ a narušuje to aj vnútorný trh, pretože tu bude zemepisné roztrieštenie a skutočná konkurencia medzi členskými krajinami. Teda niektoré členské krajiny budú znevýhodnené v porovnaní s inými. Ďakujem pekne. A ďalší rečník. Pani predsednička, ja vítam to, čo chce spraviť EÚ, teda po mnohých rokoch mať takýto nástroj ochrana na ochranu patentov EÚ e, bude konečne konkurencieschopná z oči voči ostatným svetadielom, ale musím aj povedať, že som trošku zatrpknutý, e, pretože e, to bol výsledok dosiahnutý na úkor napríklad Talianska. Na úkor Talianska bola posilnená úloha EÚ. E, navrhujú sa tu iba tri e, pracovné jazyky. Patent musí byť naformulovaný v jednom z nich. E, myslím, že to znevýhodní talianské podniky z oči voči tým, ktoré používajú jeden z troch jazykov. Ja som sa obratil na komisiu s otázkou a chcel som e, tým pádom ochrániť alebo obrániť taliančinu, ale 25 z 27 členských krajín vlastne e, nakoniec tak súhlasilo, preto som sa zdržal pri hlasovaní. Ďakujem pekne, pán Legripa. Ďakujem, pani przewodnicząca. Obecné rozwiązania... Ďakujem pekne, pani predsednička. Súčasný návrh pre ochranu nie je výhodný pre nikoho. Jednotný systém ochrany je potrebný pre hospodárstva členských krajín, ale celej EÚ. Nový systém má taktiež podnetiť výskum a vývoj. Je celkom jednoduchý systém, ktorý sa opiera o tri jazyky s možnosťou prekladu do jednotlivých ostatných jazykov. To je dôležité pre malé a stredné podniky, pretože mnohé nemajú dostatok finančných prostriedkov pre e, prípadné spory. A myslím, že to bude aj dôležité pre e, zobudenie tzv. E, spiacich e, inovátorov. Sú to e, podniky a my často hovoríme o tom, ako by sme ich mohli podporiť a ako by sme mohli podporiť ich prípadné vynálezy. A chceli by sme, aby toto nové nariadenie práve toto zabezpečilo a chceme e, zachovať aj dosia- doteraz dosiahnuté výsledky v EÚ. Ďakujem pekne. Pán... Merci, madame euh, la présidente. Pani poslankyňa. Ja som hlasovala za správu Léne. Teda bola som za posilnenú spoluprácu v oblasti patentu a chcem povedať konečne, pretože to trvalo 20 rokov, aby sme mali prvé konkrétne výsledky pre európske podniky pre malé a stredné podniky, ale aj pre tie veľké, ktoré už dlho chcú takýto významný nástroj e, pre konkurencie, schopnosť a vývoj našich podnikov. Európsky parlament e, týmto súhlasom e, vlastne dokazuje svoj záujem o takýto nástroj. Posledná spolupráca sa uplatňuje druhýkrát a je to pozitívny, konkrétny signál smerom k našim podnikom, teda že sme za ich e, inovácie, za ich konkurencieschopnosť. Povedali sme, že 25 z 27 členských krajín je za takúto posilnenú spoluprácu ja samozrejme beriem do úvahy aj ešte ťažkosti pre niektoré členské krajiny, ale poďme vpred a e, poďme príkladom, pretože to od nás podniky očakávajú. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Bilbao. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa zdržala hlasovania, pretože podľa mňa myšlienka jednotného patentu uh, v rámci posilnenej spolupráce predstavuje ďalšiu, e, ďalší neúspech rady. Ide o 9 členských krajín a hovorí sa, že e, Inak by sa to nedalo dosiahnuť v rozumnom čase. My ale čakáme ešte na ten rozsudok súdneho dvora. Ide o, o príslušné súdy a o jazykový režim. Myslím, že by bolo lepšie dohodnúť sa na jednom jazyku.

<coughs> Ďakujem, pani predsednička. Pred uh, asi storočím v USA nebol uznaný patent, pretože neboli splnené určité požiadavky. Skrátka, nebolo možné ten patent nahlásiť aj z finančných dôvodov. A teraz stojíme pred naozaj veľmi paradoxnou situáciou. Nezávisle od toho, ako dopadne hlasovanie, si myslím, že to, že teraz tu bude patentový systém v troch jazykoch, taliančina tam nefiguruje, toto je podľa mňa jasný znak slabosti našich vlád vlád vplývať na európsku politiku a poukazuje to aj na to, že naša politika je slabá, pretože ide o výskum, inovácie a Pripomínam, že štúdia o konkurencieschopnosti 0. decembra vypoveda o tom, že Taliansko za posledné dva roky 4 miliardy eur darovalo iným krajinám a tam pôsobia naši e, vedci, totiž vedci nepôsobia v Taliansku, naučili sa po anglicky, po nemecky a teraz sa patenty e, našich e, vedcov predkladajú v iných krajinách. Pán Antinor ako ďalší. Grazie, prezidente. Io Inter... Ďakujem pekne, pani predsednička. No už chcem vám povedať, prečo som dnes hlasoval proti. Samozrejme, že jednotný patent by bol veľkou výhodou z mnohých hľadisk, ale zároveň sú tu aj určité nevýhody. Posilnená spolupráca podľa mňa neprinesie nič. Je to len ďalšia fáza v dlhoročnom boji. Začali sme už v 90. rokoch eh, za zavedenie jednotného patentového systému, ktorý to bolo 12 štátov, ktoré boli za. A ja som aj teraz hlasoval proti, lebo je to nezlučiteľné z článku 20 odsek 2 zmluvy návrh komisie eh, nevytvára jednotný patent pre všetky krajiny. Ide len o posilnenú spoluprácu, ktorá má negatívne dopady na podniky a na e, teda slobodu miesta podnikania a slobodu pohybu kapitálu. Bolo by bývalo dobré, keby sme boli využili e, rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý vzíde u 8.3. Ďakujem pekne. Teraz pán Sasoli ako ďalší. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Zase raz sa stretávame s tým, že talianská vláda nebola schopná chrániť európske aspekty Talianska, chrániť záujmy talianských podnikov v takéto dôležitej otázke, ako je patent 25 z 27 členských štátov. Toto je naozaj prevažná väčšina a aj väčšina parlamentov podporuje tento návrh novej úpravy pre patentové konanie. Toto je dobré hlavne pre tie najinovatívnejšie podniky, také, ktoré sa orientujú na medzinárodné trhy. Taliansko sa samo um, tejto úpravy vyňalo. To znamená, že nebudeme mať dostatočnú ochranu Európe a celosvetovo. Je to naozaj prekvapujúce, pretože naša vláda nerobí nič na podporu talianskej kultúry celosvetovo. A otázka jazykov. Už my náš jazyk nepodporujeme dostatočne, hoci máme veľké kultúrne dedičstvo. Toto je naozaj šovinistický eh, spôsob zaznávania nášho jazyku jazyka zo strany vlády, podniky požadujú, aby tento patent bol vydávaný iba v angličtine, veď angličtina predsa je e, jazykom hospodárstva celosvetovo. A tí, ktorí chcú požiadať o udelenie patentu, môžu tak urobiť aj vo vlastnom jazyku. Ale komisár Banier Prečo tak rýchlo požaduje, aby sa hlasovalo ešte predtým, než Európsky súdny dvor príjme rozhodnutie vo veci patentov? Bude to teda v prvom marcovom týždni. A dôležité sú dve otázky. Po prvé, používanie národného jazyka, možnosť eh, chrániť sa sám, zastupovať sa sám pred eh, patentovým súdom. Tam ide aj o legitimitu patentového práva. To sú otázky, ktoré sú ešte otvorené, ešte než sa príjmu ďalšie rozhodnutia. Preto sme sa my rozhodli, že nebudeme hlasovať za, ale že sa zdržíme v hlasovaní. Ďakujem pekne, pán Kelly ako ďalší. Eh, eh, Ďakujem pekne. Tento návrh istotne nie je dokonalý a musíme sa k nemu ešte vrátiť e, na pozadí očakávaného rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ale podľa mňa je to v každom prípade krok správnym smerom a preto som ho aj podporil. Ja som sa zúčastnil viacerých seminárov tu v Európskom parlamente, pokiaľ ide o inovácie, General Electric, e, realizovali viaceré prieskumy v Európskej únii a väčšina občanov je presvedčená, že pokrok alebo schopenie sa z recesie dosiahneme iba formou inovácií E, výskum, vývoj, nové produkty, ich patentovanie. Toto je dôležité. A čím jednoduchšie to patentovanie bude, tým lepšie. Preto musíme vytvoriť určitý systém celoeurópsky, ktorý bude čo možno najjednoduchší a čo možno najkladovo najefektívnejší, porovnateľný s tým v USA. Ešte sme od toho na mile vzdialení, ale zároveň si myslím, že sa snažíme hýbať správnym smerom, preto som dnes podporil tento návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Klas. Eh, voorzitter ik heb mij onthouden op het niet omdat ik bezwaar heb tegen het ontstaan. zdržal som sa nie preto že by som eh, mal niečo proti aby existoval eh, aby existoval jednotný európsky patent flámski poslanci práve naopak už dlhé roky požadujú takýto projekt ak sa pozrieme, ako vyzerá momentálny postup pri mm, udeľovaní na hlasovaní patentov. Nie je však e, jasné, ako to bude vyzerať, e, pokiaľ ide o jazyky. Uvidíme, ako e, sa vyjde v ústretí ďalším úradným jazykom Európskej únie, okrem angličtiny, francúzštiny a nemčiny. A ja sa domnievam, že musí byť možné podať žiadosť o patent aj v holandštine. Ďakujem. A teraz e, dostanú slovo e, rečníci k správe Iva Beleta. Najprv má slovo pán Mikolášik. Kolegovia, kolegyne, kodifikácia uvedených ustanovení

Grazie, la parola all'onorevole Uggias. Ďakujem, slovo má e, kolega Udžasa. Ďakujem, pani predsednička. Zdieľam návrh pozmeniť tento text teda e, návrh pozmenenia textu zakotvený v tomto texte. E, ide vlastne o kodifikáciu toho, čo e, už platí a síce úprava maximálnej radioaktivity v potravinách a krmivách. Ide tu ale čo ste aj o radioaktívny odpad a aj e, v tomto smere treba upozorniť e, na e, rizika. To sú následky teda boli by to veľmi komplikované, ťažké následky, ak by sme E, túto problematiku primerane neupravili. Takže mali by sme byť veľmi obozretní. Chcem však e, povedať, že dá sa urobiť e, podstatne viac, napríklad zaviesť povinnosť okamžitého ohlásenia alebo možnosť zavedenia výnimiek, respektíve zákazu akýchkoľvek výnimiek, pokiaľ ide o oznámenia zo strany vlád. Ďakujem. Slovo má pán Gicpe. Pani predsednička, nariadenie upravujúce ochranu potravín pred radioaktívnym žiarením um, je to komplikovaná teda problematika a ide o verejné zdravie. Na základe Lisabonskej zmluvy sa touto problematikou e, treba zaoberať. E, spolupracovala komisia a s parlamentom. E, išlo o právny základ. Článok 168 Euratom, štvrtý štvrtá kapitola. Ide nám tiež e, o ochranu poľnohospodárov, ktorí e, by mali začať príslušne konať v prípade, že dôjde k e, nejakej havárii. Takže upravuje sa tu aj dovoz potravín z celého sveta do Európy a maximálne hranice. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Antoniozzi. Pán Antoniozzi má slovo. Ďakujem, pani predsednička. V návrhu kodifika, na kodifikáciu e, troch nariadení z 87. a 90. roku, kde sa stanovujú maximálne úrovne kontaminácie. E, nám tento text umožňuje expozda vrátiť sa k článku, ktorý už existuje. Chceme, aby e, nové nariadenie bolo takýmto spôsobom e, potvrdené, aby teda komisia mohla predkladať návrhy na okamžité opatrenia, ak e, je takéto niečo potrebné. Toto treba vyjasniť vo svetle nových noriem, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. A treba e, vyjasniť, či toto oprávnenie ešte umožňuje výkon kompetencií, ktoré boli delegované rade ako sú tieto kompetencie správne definované kompetencie, ktoré boli odovzdané delegované rade. Je potrebné, aby v prípade jadrového nebezpečia došlo k zjednodušeniu pravidiel platných pre komisiu a aby sme mali za týmto účelom správne vypracované legislatívne prostriedky. Ďakujem. Schodza je odročená.